odrádzania od nelegálnej práce. Prvý rečník, e, ako býva zvykom, je pán spravodajca Pirinský. Nech sa páči. Благодаря ви, уважаема госпожо президент, госпожо комисар. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Chcel by som sa poďakovať tieňovým spravodajcom a všetkým partnerom, z luxemburského predsedníctva, ako aj komisii za konštruktívnu spoluprácu a ich príspevok e, k tomuto výsledku návrhu rozhodnutia. Nelegálna práca má rôzne podoby a už vo svojej podstate upiera pracujúcim základné sociálne a pracovné práva, spôsobuje tiež e, vážne narušenie fungovania trhu a tiež e, vystavuje podniky veľmi nespravodlivé hospodárskej súťaži zo strany tých subjektov, ktoré využívajú takúto nelegálnu prácu. Tiež je to záťaž pre náš systém sociálneho zabezpečenia, pretože prichádza o náležité dávky potreba vytvorenia tejto platformy nadobudla e, o mnoho väčšie opodstatnenie vzhľadom na nové výzvy súvisiace nielen s voľným pohybom pracujúcich, ale tiež e, s novou slobodou e, e voľného pohybu, ktorá zdá sa je teraz pochybňovaná niektorými. Chcel by som zúrazniť, že práve táto naliehavosť ktorú vycítili aj e, naši kolegovia v Európskom parlamente, aj luxemburské predsedstvo, ako aj komisia, boli hnacou silou dosiahnutia konštruktívnej dohody o konečnom návrhu rozhodnutia, ktoré tu teraz e, predkladáme. Kompromis e, zavezuje všetky členské štáty, aby boli zodpovednými členmi tejto platformy. Člen, cieľom platformy je zvyšovať schopnosti členských štátov v boji proti rôznorodným problémom, e, ktoré súvisia s nelegálnou prácou, tým, že sa bude spolupracovať na úrovni EÚ e, medzi príslušnými orgánmi členských štátov a sociálnymi partnermi a tiež e, agentúry, ktoré sú zapojené do tohto procesu, budú tiež môcť slúžiť ako pozorovatelia. Samotná misia tejto platformy sa definuje aj ako prevencia a odrádzanie od nelegálnej práce, ako aj presadzovanie zmeny nelegálnej práce na legálnu vykázanú prácu. Vytvorenie tejto platformy vychádza aj z princípu subsidiarity, nebude nejako teda zasahovať do legislatívy členských štátov. Bola len potom, aby sa vytvorili vhodné podmienky pre preskúmanie informácií, postupov a riešení s cieľom efektívne bojovať proti nelegálnej práci spoločne činnosti, ktoré bude zahrňať táto platforma, e, súvisia priamo e, s jej misiou a s jej poslaním, tak aby členské štáty mohli využívať plný potenciál tejto platformy, a to v plnej miere. Isté, že boli tu aj pochybnosti, či je táto platforma vôbec potrebná, či by e, nebude obmedzovať slobodu konania členských štátov, a či v tomto smere Európska únia prinesie nejakú pridanú hodnotu v boji proti nelegálnej práci. Buďte si istí, že v priebehu konzultácií eh, boli preskúmané takéto pochybnosti a výhrady a podrobili sa veľmi um, dôkladnej analýze a napokon sa podarilo dosiahnuť konsenzus a konečné teda priateľné pre všetky zúčastnené strany a vyplýva z tohto konsenzu Ide tu teda predovšetkým o to, či sa chceme skutočne spoločne snažiť bojovať proti um, neprávostiam, ktoré súvisia s nelegálnou prácou. Zdá sa, že niekedy ako by sme uprednostňovali ako keby sa zvýhodňovali tí, ktorí uprednostňujú takúto nelegálnu prácu, pretože z toho majú rôzne výhody. My teraz musíme presadzovať princípy právneho štátu a neprenechávať eh, členským štátom voľnú ruku a ani subjektom na trhu voľnú ruku eh, v takomto prostredí bezprávia. Musíme v tomto mať jednoznačne eh, správny názor. Ďakujeme pekne, pán Pirinsky. Teraz menej komisie dostáva slovo pani komisárka Tajsenová. Thank you, president. Ďakujem pekne, pani eh, predsedajúca. Eh, vážená pani predsedajúca, poslankyne, poslanci, prehlbený trh práce a boj proti sociálnemu dumpingu sú pre mňa a pre komisiu um, prioritné. Ja osobne neuprednostňujem veľmi pojem sociálneho dumpingu, hovoríme tu totiž o ľuďoch, nie o tovaroch, ale v prípade nelegálnej práce by sme nemali nejako zastierať e, dramatické dopady e, tohto fenoménu tým, že to budeme pomenúvať príliš jemne. Nelegálna práca je práca bez akékoľvek ochrany, e, veľmi výrazne ovplyvňuje kvalitu takéhoto pracovného pomeru. Pracujúci sú nútení pracovať dlhé hodiny v zlých podmienkach bezpečnosti a zdravia pri práci a tiež nemajú vytvorené vhodné podmienky práce získavajú e, neisté výšky mzdy e, v hotovosti často a e, často tých peňazí dostávajú naozaj veľmi málo po dlhých hodinách odpracovaných v ťažkých podmienkach. Tiež nemajú nárok na dávky v nezamestnanosti, ale rôzne iné dávky tie tiež strácajú, nevytvárajú si ani sporadnie na dôchodok, teda táto takáto forma práce nie je nespravodlivá len proti, voči pracujúcim, ale aj voči podnikom, ale voči celej ekonomike. A vieme všetci veľmi dobre, že malé a stredné podniky sú prvé subjekty, ktoré utrpia v dôsledku takýchto nekalých eh, druhov eh, hospodárskej súťaže. Tiež je to veľká záťaž eh, pre systémy sociálneho zabezpečenia, keďže sa neodvádzajú odvody ani dane z takejto pracovnej činnosti, aj keď nelegálna práca je skrytá a preto je veľmi ťažké ju presne zmerať, získať nepresnú predstavu. Vieme, že je rozšírený fenomén vo všetkých členských štátoch a veľmi ťažko sa jej zbavuje. Podľa odhadov tieňová ekonomika dosahuje až 15 až 20 HDP v niektorých členských štátoch. Toto je práve dôvod, prečo vytvorenie tejto európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce s cieľom bojovať proti nelegálnej práci je takýmto významným krokom vpred. Podporuje sa tým spolupráca medzi členskými štátmi prostredníctvom vymieňania osvedčených postupov a informácií, tiež vývojom odborných poznatkov, tiež snahe e, riešiť, hľadať riešenia boji proti nelegálnej práci a tiež to prispieje k horizontálnemu porozumeniu celej tejto problematiky. Predpokladá to však e, multidisciplinárny prístup e, a spoluprácu rôznych subjektov, napríklad inšpektorátov práce, sociálnych úradov, imigračných úradov, daňových orgánov a takýto multidisciplinárny prístup sa už uplatňuje v praxi s pozitívnymi výsledkami v niektorých členských štátoch a som veľmi rada, že táto európska platforma nadvezuje na tieto dobré výsledky. Iba prostredstvom holistického prístupu, prierezového prístupu sa nám môže podariť bojovať proti tomuto zložitému javu. Chcela by som zdôrazniť význam zapojenia aj mm, na oko pôsobiacich osôb SZČO, ktoré tiež prispievajú k rozširovaniu e, tohto fenoménu a v tomto bude práve kľúčová výmena súčinných postupov a tiež sociálni partnery sa budú musieť aktívne podielať na fungovanie tejto platformy. Chcela by som tiež oceniť, že úzka spolupráca s Euro um, fondom a tiež s orgánom EUSA sa tiež predpokladá. Chcela by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za jeho úsilie snahe dosiahnuť eh, čo najčasnejšie schválenie rozhodnutia o tejto platforme. Chcem sa poďakovať najmä spravodajcovi pánovi Pirinskému a tiež pani Ulfskok za to, že predsedala e, tak veľmi e, kompetentne e, trialógu a tiež sa chcem poďakovať celému vyjednávaciemu týmu za konštruktívny prístup a úsilie rada 24. februára príjme rozhodnutie o tejto platforme, pričom e, by sa e, mala odobriť definitívne platforma na marcovej plenárnej schôdzi, na to sa už tešíme. Už teraz sa chystáme na prvé stretnutie tejto platformy ešte pred e, letom tohto roka. Ja som odhodlala urobiť všetko preto, aby platforma naozaj priniesla úspechy. Platforma vás bude pravidelne informovať o svojej činnosti a tiež bude predkladať eh, svoj pracovný program a správy o činnosti Európskeho parlamentu a rade, ako aj hospodárskému a sociálnemu výboru, ako aj výboru regiónov. Spolíham sa v tomto smere na vašu podporu fungovania platformy. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme, pani komisárka. A teraz v mene výboru pre vnútorný trh dostáva slovo pán De Jong. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že je veľmi pozitívne, že táto platforma čo skoro začne fungovať, pretože takéto druhy e, zneužívania e, naozaj nemajú čo hľadať v Európskej únii. Ako povedala pani komisárka, ide tu o nekalú formu hospodárskej súťaže a my chceme, aby vnútorný trh Eh, fungoval správne a pričom čierna ekonomika podkopáva jeho fungovanie. Veľmi ma teší, že viacero návrhov z výboru pre vnútorný trh sa podarilo presadiť v konečnom eh, návrhu aj keď neviem, či by nebolo správne, ak by sa Európsky parlament automaticky zúčastňoval konania tejto platformy. Ak sa nebýlim, komisia bude predkladať výročnú správu Európskemu parlamentu o fungovaní platformy. Eh, možno by sa to malo sformulovať ako pravidelné správy. Myslím, že niektoré aspekty by sa mali predsa len spomenúť konkrétne napríklad e, zapojenie sa do činnosti pri vytváraní tejto platformy v mene výboru pre vnútorný trh. E, so chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za výsledok, ktorý sa podarilo dosiahnuť e, v trialógu. Ďakujeme pekne. Teraz v mene výboru pre práva žien dostáva slovo pani Kuneva. Ďakujem pekne. Nelegálna práca sa rozšírila v priebehu krízy a mm, pracujúci sú nútení pracovať v nezákonných podmienkach, prijímať aj takéto nelegálne formy práce. A teraz chceme takúto neohlásenú prácu odstrániť, chceme proti nej bojovať a chceme zastaviť e, toto právo džungle. Komisia označuje za eh, neohlásenú prácu takú prácu, ktorá nie je ohlásená na úradoch, eh, ale takáto neohlásená nelegálna práca má rôzne podoby. Ak napríklad sa ohlási 5 hodín, ale v skutočnosti to odpracuje 8 hodín a tiež keď sa neplatia sumy a odvody, ktoré eh, by sa mali platiť, dokonca dokáza k extrémnym prípadom a síce niektoré formy práce um, ostávajú úplne neodmenené, nezaplatené. Členské štáty, e, Európska komisia, pracujúci zamestnávateľia a rôzne organizácie práce by sa teraz e, mali zjednotiť v tejto platforme a spolu hovoriť o boji proti nelegálnej práci v celej Európe. V tejto chvíli um, sa presadzuje skôr nacionalizmus a v tomto konkrétnom prípade je pozitívne, že je tu snaha učiť sa od seba navzájom, že je tu snaha vytvárať spoločné opatrenia v boji proti neohlásenej nelegálnej práci. Naozaj to stačí. My by sme boli radšej, keby sa zaviedli záväzné opatrenia a je nám ľúto, že tu e, nie je obsiahnutá e, zásada zrovnoprávnenia vo fungovaní tejto platformy. A tiež sa domnievame, že v prípade ohradenia sa, sa musí dať priestor aj tým najmäčším hráčom. Chcem sa poďakovať um, spravodajcovi, aj keď dosť um, veľké úsilie musel vložiť do tohto procesu. Nebolo to rozhodne jednoduché. Myslím, že je správne a chválihodné, že aj predsedníctvo, aj holandské a luxemburské sa pričinili o tento cieľ. A spoločnými silami e, sa chceme pustiť do boja proti e, nelegálnej práci. Ďakujeme pekne. Týmto sa dostávame k zastupcu politických skupín, skôr pani Tomč. Hvala lepa za besedo, spoštovaná gospa komisárka Marian Tyson. Ďakujem pekne vážená pani komisárka Tyson, vážené kolegyne, kolegovia. Nelegálna práca určite je jedným z najnaliehavejších problémov Európy a určite nesie so sebou mnohé rozpočtové dôsledky, ale aj dôsledky pre samotných ľudí, ktorí pôsobia v nelegálnej práci. Sociálny dumping je teraz v súčasnosti v Európe nepriateľný. Ale naše vlády, hlavne tie sú v prvom rade e, zodpovedné za to, aby zabránili nelegálnej práci vo vlastnej krajine. Ľudia, ktorí za akých rôznych okolností súhlasia, že budú vykonávať nelegálnu prácu, nie sú si obvykle vedomí dlhodobých dôsledkov, ktoré to môže priniesť. Preto tieto dlhodobé dôsledky sú oveľa vážnejšie než ten krátkodobý prínos podstate ide o prežitie. Existujú rôzne formy nelegálnej práce a existujú aj rôzne prístupy, ako to riešiť. Na európskej úrovni existuje, teda je veľmi dôležité, aby existovali nejaké spoločné úsmernenia, ktoré budú zabraňovať, respektíve odrádzať od takejto práce. A tá platforma je tou správnou odpoveďou. Som za to, aby sociálni partnery boli tiež zaangažovaní, ale taktiež je dôležité, aby sme zachovávali aj princíp subsidiarity. Ešte raz ďakujem pánovi spravodajcovi, pánovi Perinskému. Po dlhých a ťažkých rokovaniach sme dospeli k priateľnému kompromisu. Ďakujem. Pani Steinbrück, 1,5 minúty, nech sa páči. Áno, ďakujem. Tiež chcem vyjadriť e, poďakovanie kolegovi Pirinskému a môžem potvrdiť e, tie slova na e, slova ocenenia, ktoré už odzneli. Určite nelegálna práca má zlý dopad na ekonomiku, pretože sme svedkami žiaľ nárastu tohto typu práce vo viacerých odvetiach. Má to určite dopad aj na sociálne podmienky tých, ktorí priamo vykonávajú tento druh práce. Na európskej e, úrovni e, to e, bude z prvých iniciatív. Pritom tu máme európsky pracovný trh, ale keď sa pozrieme na národné kontroly v oblasti práce, kompetencia končí na hraniciach jednotlivých krajín. Platforma však môže byť naozaj iba prvým krokom, ale ide o krok správnym smerom. A ja zdieľam to, e, čo e, tu už zaznelo. Potrebujeme aj viac možností v boji proti čiernej práci. Nevyriešenými ostáva e, doteraz identifikácia schránkových firiem alebo cezhraničné pracovné kontroly. Je veľmi dobré, že všetky členské štáty sa musia záväzne podielať na platforme. Je dobré, že odbory ktoré často odhalujú, kde spočívajú problémy čiernej práce, e, sú zúčastnené, ale e, potrebujeme celé európske záväzné e, pravidlá a cezhraničné kontroly. McIntyre, two minutes. McIntyre, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade ďakujem pánovi Pirinskému spravodajcovi a ako aj tieňovým spravodajcom za prácu na tomto materiáli. Naozaj sme všetci e, teraz svedkami toho, že výsledný produkt je výsledkom veľmi kvalitnej spolupráce. Je to téma, ktorá je aktuálna pre všetky členské štáty a určite sa týka daňových únikov, a to je vážny problém, podvodov v oblasti sociálnych príspevkov a prídavkov a má to dopad aj na podnikanie a samozrejme je to vec, ktorá podkopáva aj samotných tých, ktorí vykonávajú nelegálnu prácu. Je to veľmi dobrý prípad práve táto platforma, ako by mala EU fungovať, uznávať sa suverenita členských štátov a pritom sa e, prináša aj pridaná hodnota tým, že sa zdieľajú skúsenosti aj správna prax aj z cezhraničnej spolupráce. Myslím, že toto je posilnením aj cestou tejto platformy a posilnením spolupráce je tu e, možnosť lepšieho fungovania aj cezhraničnej spolupráce vôbec. Uznávam, že miera nelegálnej práce je rôzna v jednotlivých štátoch. Napríklad v Spojenom kráľovstve podľa údajov OECD neformálna ekonomika predstavuje asi 1,7%, v niektorých štátoch je to až 30%. Čiže naša skupina má 4 priority. Poprvé, e, rozsah tejto platformy by sa zameriaval na presadzovanie, výmenu správnej praxe a zdieľanie vedomostí a skúseností. Nie, že by sme vytvárali namiesto toho nejaký mandát na e, tvrdé opatrenia. A treba rešpektovať subsidiaritu a kompetencie členských štátov, hoci účasť je povinná, čo je fajn, v poriadku, ale aktivity by mali byť e, dobrovoľné na, od prípadu k prípadu. Tak si myslím, že tá platforma je dobrý nástroj. Ďakujem. Pani McIntyre, sú tu dve karty od pána Čaniho a pána Evriča. Máte e, teraz ochotná ich akceptovať? Nech sa páči. Pán Zahni, nech sa páči. Ďakujem za možnosť prehovoriť, pani poslankyňa. Ak som správne pochopil to, čo ste povedali, potom v podstate e, zdôrazňujete spoluprácu viac než tú záväznosť a povinnosť ale podľa viacerých názorov spolupráca by mohla pomôcť, keby existoval nejaký spoločný princíp, ktorý by platil pre všetky európske štáty. Povedzme, že by sa, stalo, že by sa podporila nejaká minimálna mzda v rámci EÚ. Podporili by ste to? A pán Everič a potom dám priestor pani McIntyre, by mohla odpovedať. Takže pán Everič, ďakujem. Prajem kolegy eh, teda dobrý deň z oblasti West Midlands. A chcem povedať, že ide o potrebu spolupráce krajín a nie až tak o presadzovanie a vymáhanie práva. Existuje nejaký pochopiteľný dôvod, prečo by niektorá, alebo ktorákoľvek z tých dobrých vecí, čo ste spomínali, prečo by to nemohlo vykonávať e, teraz Spojené kráľovstvo ako nezávislé? Musí to byť pod záštitou EÚ? V podstate by to mohlo byť úplne normálna, bežná dohoda. Nešlo by to? Pani McIntyre, nech sa páči odpoveď. Ďakujem za otázky. Pokiaľ je o prvú otázku, minimálna mzda nemá vôbec nič spoločného s touto platformou o nelegálnej práci. Myslím, že ste ma asi nesprávne pochopili. Sme si vedomi, že e, tá platforma sa bude venovať rôznym aktivitám a každá z nich bude dobrovoľná. Členské štáty si môžu vybrať, ktoré aspekty sú pre daný štát najdôležitejšie. Mne sa zdá, že zintenzívnená spolupráca je veľmi dobrý spôsob, ako spolupracovať. Billovi Efridgeovi chcem povedať, že samozrejme, keď to prichádza z vašej strany, od politickej, tak je mi jasné, že nechcete nič na celoeurópskej úrovni ale predpokladám, že e, sú prípady, a toto je jeden z nich, kedy Európska únia môže priniesť pridanú hodnotu. A to sú prípady, na ktorých, myslím, by sme sa mali zúčastniť a zapojiť sa je boli dobre, keď sme sa vlastne členské štáty zhodli na tom, že budeme riešiť otázku ne, nelegálnej práce aj cestou cez hraničnej spolupráce. Ak chcete vytvoriť vy nejakú svoju vlastnú organizáciu v rámci Británie, asi budete mať viac ťažkostí, pretože tu máme k dispozícii prostriedky na komunikáciu a riešenie e, kontaktov s inými krajinami a pritom nie je tam nič povinného. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Slovo má pani Harkin, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. V prvom rade chcem zablahoželať spravodajcovi pánovi Pirinskému a samozrejme aj tieňovým spravodajcom. Napríklad e, Janovi Tunovi. Naozaj im ďakujem za to, že sa veľmi angažovane postavili k tejto európskej platforme, ktorá posilní spoluprácu pri prevencii a pri odrádzaní od legálnej práce. E, keď sa hovorí o tom, že by to malo byť povinné, to členstvo, to znamená, že všetky členské štáty by mali byť do toho zaangažované a mali by si vymieňať medzi sebou informácie, mali by budovať expertízu, odbornosť a tak ďalej. Toto by mohlo prispieť k horizontálnemu chápaniu všetkých týchto otázok, ktoré súvisia s nelegálnou prácou. Ale ak je účasť povinná, akékoľvek odporúčania na konania, ktoré podporuje platforma, sú však dobrovoľné. Tento prístup je v podstate e, viacej mm, než len, len prístupom, než e, tvrdým vymáhaním. A dôležité je, že sa budú využívať zdieľané vedomosti a skúsenosti platforma nebude protirečiť akékoľvek národnej legislatíve, ale poskytne dobrý rámec pre zintenzívnenú spoluprácu. Miera tejto nelegálnej práce v Európskej únii predstavuje až 18 a Dôležité je, aby sa mm, samotní tí pracovníci postavili proti takejto situácii. Často ale sú situácie, kedy prijímajú veľmi nevhodné a nespravodlivé pracovné podmienky. Neplátia sa im potom odvody e, a nakoniec sa nachádzajú v stave neistej práce. A takýto spôsob nelegálnej práce na trhu umožňuje aj ne Eh, nelegál, alebo nekalú súťaž medzi podnikmi. Preto uvítame koordinovanú aktivitu v rámci Európy a cestou tejto európskej platforme. Aj cestou spolupráce, pri cezhraničnej spolupráci. Ďakujem. Pani Kerry, minúta, nech sa páči. V prvom rade chcem poďakovať za prácu, ktorá bola vykonaná v rámci EÚ Chceli ehm, sme často konštatovať sociálny dumping, práca je vykonovaná za čoraz ťažších podmienok. A situácia je o to horšia, ak ide o čiernu prácu. Um, ehm, pracovci strácajú svoje práva, ale aj my ako spoločnosť strácame dobre, eh, dobré pracovné miesta a eh, zdroje príjmov, takže je to veľmi dobrá iniciatíva. Potrebujeme takúto koordináciu, ale musí to ísť ešte o krok ďalej. Prečo nemôžeme členským štátom eh, dať voľnú ruku pri výkone kontrol? Napríklad v Norsku je to vidno, tam je určite privítací výbor, e, ktorý všetko e, kontroluje, všetky náležitosti. Treba naozaj e, bojovať proti zamestnávateľom, ktorí zneužívajú systém a uplatňujú sociálny dumping. Pani Reintke, dva minúty. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegyne, ja pán Pirinsky a tieňoví spol, e, spravodajcovia. Isté, nelegálna práca je vážnym problémom v EÚ. Štúdie ukazuje na to, že neformálny sektor predstavuje 18,4 HDP v Európskej únie. A toto má značné negatívne účinky. Sú to veľmi veľké daňové straty pre našu spoločnosť, ďalej nekalá konkurencia a vlastne je to aj trestom pre tých, E, zamestnávateľov, ktorí dodržiavajú zákon a poskytujú slušné podmienky práce pre svojich zamestnancov. Ide tu vlastne o vykoristovanie, obmedzovanie sociálnej starostlivosti a vlastne obmedzovanie základných práv. Musíme teda bojovať proti tejto nelegálnej práci. Ak chceme byť úspešní, musíme bojovať spolu na celoeurópskej úrovni. Touto platformou vykonávame teraz prvý krok a bude dôležité, aby sme informovali pracovníkov o svojich o ich právach v rámci EÚ a potom bude možné prijať ešte aj intenzívnejšie, tvrdšie opatrenia proti tejto nelegálnej práci. Pretože vieme, aký to má dopad na pracovné podmienky a sociálne, sociálne zabezpečenie a ostatné aspekty. Preto je dôležité, aby sme spoločne k tejto nezákonnej práci v rámci Európy pristúpili. Bude potrebné vytvoriť rozhodné politické opatrenia proti tým zamestnávateľom, ktorí vykoristujú tých pracovníkov, ktorí vykonávajú nelegálnu prácu. Nelegálna práca je nepochybne jednou z veľkých víziev, pre ktorými stojíme. Takže využíme platformu na boj proti nelegálnej práci a vytvorme sociálne spravodlivú EÚ. Ďakujem. Slovo má Um, the, the... No, tak e, pokiaľ ide o to, čo dokáže e, vytvoriť e, e, platformy. Vieme, že tu máme rôzne inštitúcie a štátnych zamestnancov a ďalších. Proste oni dokážu vytvoriť tiež rôzne siete zamestnávateľov. Ale vieme, že mnoho vieme, čo teda je z oblasti Luxemburgu, kde aj pán Juncker teda e, bol 15 rokov e, premiérom. Vieme, že daňové úniky v niektorých krajinách nie sú nezákonné a hlavne tí ľudia, ktorí nikde nepôsobili v súkromnom sektore a musia sa snažiť o to, aby ostali e, v pozitívnych číslach v podniku, tak tí, čo to nezažili, asi nemajú k tomu až taký blízky vzťah. Takže Isté, že súkromný sektor je v tomto efektívnejší než e, verejný sektor. Máme na to veľmi dobré príklady, ale ak máme ekonomické vyhliadky, ktoré e, sa týkajú podnikania, myslím, že George Osborne, e, zdá sa, že to nechábe, asi potrebujeme proste spôsoby, ako riešiť tieto otázky sociálnych príspevkov a daní a tak ďalej. Ale poskytovanie Eh, súkromných prostriedkov našich občanov eh, treba tá náležite využívať a nie nesprávnym spôsobom. Vieme, že zhruba 4 milióna eur sa má poskytovať eh, na túto platformu, teda na hotely, účty v reštauráciách a cestovanie prvou triedou. V podstate táto história nám ukazuje práve, že deregulácia pomáha pri zlepšovaní boja proti nelegálnej práci. A preto by sme tento smiešný debatný krúžok mali zrušiť a mali by sme sa venovať e, viac aktivitám, ktoré sú konkurencieschopnejšie, než len rozprávať e, v Štrásburgu a Luxemburgu. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán, Mar- pán Martin. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Um, isté, že odsúdiť e, a odrádzať od nelegálnej práce je správne a prečo nevytvoriť takúto platformu za účasť členských štátov, ale obávam sa, že sa postavíte týmto k problému nesprávnym spôsobom, pretože spochybňujete tú samotnú podstatu. Keď hovoríme o nezákonnej práci, hovoríme že je tam zamestnávateľ a zamestnanec. Obe strany sa dohodnú na tom, že sa nebudú platiť ani odvody, ani dane, ani sociálne dávky. A prečo? Pretože táto práca už neumožní, neumožňuje E, zamestnávateľovi, aby prosperovala a zamestnancovi, aby z toho mohol vyžiť. E, súčasná globalizácia práve kvôli vašej fiskálnej politike a politike úspor, ktorá ničí e, zamestnanosť a pracovné miesta. Aké, prosím, možnosti má ešte pracujúci a zamestnávateľ? Zamestnávateľ môže buď vyhlásiť bankrot, ukončiť činnosť alebo presunúť výrobu do iných tretich krajín, alebo využiť detašované pracovisko vyslaných pracovníkov e, do iných členských štátov, alebo potom môže uplatňovať práve túto neohlásenú, nevykázanú prácu. A pracujúci na druhej strane, buď ten, čo má, alebo ten, čo nemá prácu, um, môže buď e, poberať dávku v nezamestnanosti, to ale nestačí na vyžitie, alebo môže uh, obchádzať rôzne um, organizácie na pomoc, aby sa mohol najesť, aby sa mohol obliesť, aby mohol uživiť svoju rodinu. Je to veľmi zložité, alebo teda môže pracovať na čierno, uh, iba aby si vôbec naplnil chladničku. Isté, že chápeme, uh, a dúfam, že chápete aj vy, že vaša platforma nič nezmien, nezmení aj uh, eh, vo svetle skutočnosti, že sem uh, prichádzajú tisíce utečencov, ktoré ešte viac prehlbia naše problémy, ktoré tu máme, ktoré som popísal. A preto jediný spôsob, ako bojovať proti nelegálnej práci, je oživiť hospodársky rozvoj a uprednostňovať um, rozumný protekcionizmus a taktiež pomáhať investíciám a upustiť od tejto komunitárnej metódy. Pán Zajanopoulos, 1,5 minúty. Ενώ στην Ελλάδα ξεπερνά το 36% και σε κερδοφόρους κλάδους όπως ο τουρισμός το 40%. V Grécku je toto naozaj eh, veľmi veľký eh, problém. Eh, najviac postihnuté sú hlavne ženy a mládež. Zohrávajú tu dôležitú úlohu viaceré faktory. Nelegálna e, práca má naozaj veľmi veľké negatívne e, dopady, ale nepomôže tu hoci, čo na každú chorobu nepomôže len predpísanie e, aspirínu. Sú potrebné určité minimálne normy. jedna práca to bude určite naďalej Teraz e, máme 25-percentné e, odvody. No a pritom je oveľa viac čiernej e, práce. A naďalej rastie nezamestnanosť. To samozrejme je katastrofické pre príslušné sociálne zariadenia, pre sociálne inštitúcie a ich fondy. Chcem poukázať ešte na eh, všeobecný eh, štrajk eh, farmárov, ktorí protestujú proti zložitej situácii v ich sektore. Pán Mann, na jednu a pol minúty. Ďakujem. Čierna práca nie je kavalierský delikt. Len v Nemecku išlo 340 miliard eur, o ktoré sme prišli. Kto vystavuje falošné faktúry, a potopenie e, značne poškoduje spoločnosť a mal by e, právom rátať s možnosťami e, odnetia slobody. Vítam pridanú hodnotu tohto návrhu. Na, namiesto toho, aby príslušné orgány rozmýšľali nad tým, ako zabraniť čiernej práce, je tu potrebná výmena o úspešných projektoch ktoré fungujú v jednotlivých členských štátoch. Treba koordinovať aj príslušné e, návrhy. A toto všetko by mala robiť táto platforma a za e, nákladov, ktoré by boli e, primerané. Myslím, že príslušné usmernenia nie sú právne záväzne, teda neobmedzujú silne národné systémy ale treba povedať, že predchádzajúca komisia e, nemala rada tie presné kontroly napríklad na nemeckých e, stavbách. Ja teda staviam e, v novú komisiu že naklada Junckera a Marian Tyson, pretože prax ukázala, že zneužívanie a tieňové hospodárstvo E, proti ním sa dá bojovať iba vysokou mierou kontrol. E, dôvod, potom to vyplynie vyústi do silného vnútorného trhu a základom preto je kompromis, ktorý sme teraz našli na trialógu. Ďakujem. Pani Ulfskok, 1,5 minúty. Komisionár. E- pani predsedníčka, pani komisárka, Ďakujem za to, že tu e, všetci môžeme diskutovať o tejto téme. Nedeklarovaná práca vedie k veľkým e, stratám e, v štátnych pokladniciach. Členské štáty sa nedostanú k prostriedkom, ktoré by im prináležali a takisto to poško- poškodzuje ľudí, ktorí takto nelegálne pracujú, nesprávne výhody tým požívajú zamestnávateľia, ktorí takto zamestnávajú a e, zamestnanci e, hrozí im vykorisťovanie či dokonca otroctvo. Ehm, nemajú e, sociálnu ochranu, takíto zamestnanci nemôžu rátať s dôchodkom. Je tu veľa negatívnych vplyvov na trhu práce. Veľmi vítam zriadenie tejto platformy a vítam aj to, že sociálni partneri budú e, sa podielať na platforme. Oni sú totižto súťaž, súčasťou trhu práce a ich zainteresovanie e, zefektívni prácu platformy. Ale e, je dôležité, že musíme bojovať proti chudobe a nezamestnanosti, tak aby ľudia nemuseli akceptovať hociaké miesto za hociakú cenu. Musíme tiež e, vytvoriť cezhraničné, cezhraničné právne úpravy, ktoré e, zamedzia zneužívaniu pracujúcich, aby tam boli rovnaké podmienky za rovnakú prácu a tí, ktorí sú e, zraniteľní alebo obeťami delikto, aby mohli ísť na súd. Ďakujem. Máte modrú kartičku zo strany pána Karvera. Akceptujete ju? Akceptujete ju? Pán Káva. ďakujem eh, pekne. Jeden z veľkých e, problémov tu je, že by sme sa mali pozrieť na celú situáciu našej spoločnosti. Tam sú, vždy tam e, budú ľudia, ktorí budú pracovať nelegálne a tí, ktorí takúto možnosť ponúkajú. E, Myslím si, že e, to správnou cestou je deregulácia, teda pravý opak e, toho, čo sa snažia európske inštitúcie. Malé a e, stredné podniky by mali mať príležitosť bez nejakej nadmernej regulácie vytvárať pracovné miesta. Vtedy by sa najlepšie darilo bojovať proti nelegálnej práci. Nemyslíte? je e, ťažké e, priznať to, kde je tá otázka pre mňa, ale keď si pozrieme e, súťaž medzi malými e, a strednými podnikmi, ak niektoré zamestnávajú e, nelegálne, tak tam nie je e, ten správny typ e, súťaže. Treba zabezpečiť e, dodržiavanie práva, pretože tí, ktorí nedodržiavajú pravidlá, jednoducho eh, klamú a treba proti nim postupovať. Pán Hok, eh, eh, ďakujem veľmi pekne. Bez pochyby treba bojovať proti fenoménu nelegálnej práce Európska e, platforma by mala byť impulzom pre vytvorenie konkrétnej stratégie v tejto oblasti, tak aby sme mali dostatočné finančné prostriedky pre radikálny boj proti e, takým negatívnym fenoménom ako neplatenie daní. A dôležité bude aj zjednodušenie predpisov e, v tejto oblasti, podpora registrovanej práce, podpora informovanosti. A dôležité je, aby verejnosť presne vedela, aké sú negatívne dopady nelegálnej práce. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, ďakujem pani komisárke. Ja si myslím, že som spomedzi tých, čo si myslia, že toto je dobrý deň pre Európu, pretože je to problém európsky a že treba pristupujeme k nemu európsky. Je to proste mm, vec, ktorú musíme krok za krokom dať do poriadku z európskej perspektívy. Veľmi dobre ste povedali, že ide o tú mm, šedú ekonomiku, ktorá skutočne skresluje mnoho vecí, napríklad tak, e, daňové otázky, aj sociálne otázky a určite to má veľmi negatívny vplyv a toto nemôžeme ďalej tolerovať. Vieme, že tí, ktorí sú v veľmi zlej situácii sociálnej, sú týmto spôsobom ešte vykoristovaní. A preto myslím, že táto platforma je veľmi dobrým prvým krokom, aby sme začali eh, riešiť tieto veci a pomáhať eh, s, týmto problémom členským štátom. Ide o to, aby sme obnovili dôstojnosť pracujúcich na tomto kontinente. Ďakujem. Trpimenta López. Ďakujem, pán Pimenta López. de direita seguidas em Portugal em sintonia com as orientações e políticas da União Europeia. Ďakujem pekne. To, čo sa deje v Portugalsku, prispieva k deregulácii pracovnoprávnych predpisov, útokov na kolektívne vyjednávanie a zhoršenie pracovných podmienok. V Portugalsku máme pracovné podmienky, ktoré vedú k tomu, že E, pracovné e, podmienky nám vnútila trojka, zhoršili sa tým e, pracovné podmienky, kvalita, máme tu tzv. problém tzv. pseudostážistov. A pokiaľ ide o zmluvy na dobu určitú, všetko prispelo k tomu, že práca je čím ďalej neistejšia, je za horších podmienok. Keď chceme bojovať proti E, nedeklarovanej práce je to možné iba v rámci Zrchovaných štátov prostredníctvom e, e, spolupráce medzi členskými štátmi, teda úplne opačnou cestou než tá, ktorá bola vnútená Portugalskou a Európskou úniou. Ďakujem. Pán Šoltes. Ďakujem. Nelegálna práca je e, spojená s veľmi negatívnymi dopadmi, napríklad pokiaľ ide o práva zamestnancov, ich e, e, sociálne práva, dôchodkové a tak ďalej. A tiež to má dôležitý dopad na napríklad aj rozpočet členských štátov a EÚ. Vytvorenie tejto platformy určite predstavuje niečo, čo môžeme podporiť, ale okrem toho treba toho urobiť oveľa viac. Jedným z takýchto aspektov je fiskálna politika, ktorá prakticky núti eh, eh, zamestnávateľov k nelegálnemu eh, zamestnávaniu E, takisto aj e, podmienky v oblasti verejného obstarávania treba zlepšiť. A tiež sú potrebné presné údaje, ktoré by nám e, umožnili mať presný obraz o rozsahu tohto fenoménu. Pán Šolte zo strany pána Jakovčiča je tu modrá kartička pre vás. Akceptujete ju? Nech sa páči, pán Jakovčič, 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, pán Šolte, za to, že ste akceptovali túto modrú eh, kartu. Pýtam sa, eh, súhlasíte s tým, eh, že je tu rozdiel medzi členskými štátmi v nelegálnej činnosti tohto druhu. Niekde je to na úrovni 1% a inde na úrovni 30%. Je možné takéto niečo vyriešiť na európskej úrovni možno formou nejakého in, európskeho inšpektorátu, ktorý by riešil e, práve tento problém. Ďakujem pekne za vašu otázku. Áno, určite myslím, že ochrana e, práv zamestnancov je e, niečo, čo treba zabezpečiť aj na európskej úrovni. Ak budeme mať ombudsmana, ktorý bude sa zaoberať ľudskými právami, ja si myslím, že k ním eh, patrí aj právo na prácu a dôstojný život. Takže určite by bolo rozumné, keby sa táto platforma eh, rozšírila aj o eh, napríklad nejaký všeobecný inšpektorát práce na európskej úrovni, tak ako máme Európsku prokuratúru. Jednoducho nejakú inštanciu, ktorá by zabezpečila, že výmena medzi členskými štátmi je na vysokej úrovni a E, takýto rozdiel 1% v jednej krajine, 30% v druhej e, sa e, začne znižovať. Ďakujem pekne pani Pegy, na jednu minútu. Ďakujem pani predsednička. Kolegovia, blížime sa k hlasovaniu o platforme na poslednú spoluprácu v oblasti prevencie od nelegálnej práce. Takéto hlasovanie bude určite mm, pozitívne, pokiaľ ide o koordináciu medzi inšpektorátmi, ale táto štruktúra zaťaží nákladovo rozpočet, e, rozpočet EÚ, takže nemôže ísť len o e, ďalšiu byrokraciu, musí si splňať e, ten cieľ, za ktorým bola vytvorená v mojej krajine, veľmi vysoký podiel nelegálnej práce a týka sa nielen imigrantov, ale aj italianských občanov dokazuje o tom aj e, smrť e, e, zamestnanky v oblasti farmárstva v tomto lete. Takže je treba prispieť k tomu, aby čierna práca sa stávala čoraz viac európskou témou. Ďakujem pani Mela. Merci, madame la... Ďakujem pekne. V našej spoločnosti západnej Európy e, e, sa nakladanie s ľudskou prácou ako s tovarom uplatňuje už dlho. V niektorých častiach sveta je to úplne bežná praktika. O čo viac sa to uplatňuje a aj do globalizácie, o to viac ehm, je produktivita a lukratívnosť činnosti ehm, nadradená ľudskej dôstojnosti ehm, a tiež sa neuznáva významný prínos ľudskej práce, k ekonomickej prosperite krajiny a tiež zvyšovanie kvality života. Takáto sociálna ochrana je jeden z hlavných črt eh, sociálneho rozvoja všetkých európskych krajín eh, a to po už dve storočia. Um, poskytovanie pomoci tým najslabším e, nastolila už priemyselná revolúcia v 19. storočí. Ale teraz vidíme, že globalizácia toto všetko zmieta zo stola a presadzujú sa tu e, nízke e, sociálne záruky pre pracujúcich a podvody sa stávajú úplne bežnou praxou, ako aj nedostatočné mzdy. Je o to naliehavejšie aby prebehla nová priemyselná digitálna revolúcia. E, správnym spôsobom by sa podarilo bojovať proti týmto podvodom. Ide tu totiž o prežitie našej ekonomiky ako také. Je, myslím, že ak sa budeme snažiť riešiť tento fenomén na európskej úrovni, nepodarí sa to iba jednotlivé členské štáty v tomto môžu byť úspešné. Isté, že chceme zlepšovať spoluprácu medzi štátmi na medzinárodnej úrovni, aby sa zlepšili pracovné podmienky, ale takéto e, nariadzovanie istých opatrení opatrení z európskej úrovne je úplne zbytočné. Voľný e, pohyb osôb áno, ale pozrime sa na 10 tisíce utečeneckých detí, ktoré boli stratené iba v priebehu niekoľkých týždňov v tomto procese voľného pohybu. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Funtulis na minútu a pol. Ďakujem. Musíme prestať zneužívať pracujúcich v našej spoločnosti. Je to hanba pre Európu v roku 2016, že eh, nelegálna práca sa natoľko rozšírila. Každý eh, pracujúci musí mať sociálnu ochranu, musí mať primeranú mzdu a tiež eh, plnené dôchodkové nároky. Európska únia sa však zaoberá skôr slovami ako činmi. Dokonca základné práva pracujúcich sa ešte ďalej redukujú a to v mene tzv. konkurenceschopnosti Celé krajiny sú obmedzované napríklad ako moja krajina. A predsa len hovoríme o ochrane pracujúcich, len sa poďte pozrieť do Grécka. V Grécku ste vašou politikou e, spôsobili obrovské ľudské utrpenie. A tvrdíte, že toto je budúcnosť, no takúto budúcnosť môžete nechať. My sa chceme postarať o svoju vlastnú budúcnosť a hovoríme jednoznačné nie e, takýmto krokom z Európskej únie, ktoré chráni len veľké e, Mm, kapitály, e, je tu snaha podkopať e, národnú ekonomiku každej krajiny. A preto vy, ktorým vám záleží na právach pracujúcich, e, už dlhodobo chcete predsa nahradiť európskych pracujúcich nelegálnymi pristahovalcami. Títo noví pristahovalci sa tak budú vystavovať novým formám pracovného e, zneužívania a budú musieť robiť prácu na čierno a tým sa ešte viac znižia pracovné podmienky. aj predseda parlamentu, to kedy si povedal, že Európa potrebuje migrantov, ale e, myslím, že to v konečnom dôsledku položí Európu na kolená. Pán Fontulis, je tu mm, otázka vo forme modrej karty na vás od pani Grapíny. Nech sa páči, pani Grapíny. Ďakujem. Vážený kolega, povedali ste okrem iného, že nechcete e, dosiahnuť e, ochranu veľkých firiem, e, veľkého kapitálu. Súhlasíte teda s tým, že iba vďaka spolupráci medzi členskými štátmi budeme schopní pomenovať nelegálnu prácu a tým pádom nechrániť porušovanie práv pracujúcich vo veľkých či malých firmách? Vážená pani kolegyňa, možno ste to celkom nepochopili ja som to celkom tak nepovedal. Povedal som, že musíme chrániť všetkých pracujúcich, pretože všetci majú rovnaké práva, či už pracujú vo veľkých či malých podnikoch a firmách. Ale takáto politika, ktorá sa tu uplatňuje, chráni iba veľké podniky a nie práva pracujúcich v skutočnosti. Ďakujem pekne. Ďalej nasleduje pán Lavriu na minútu a pol. Pani predsedajúca, pani komžena Marian Tyson, kolegyne, kolegovia. V štúdii Eurobarometra z roku 2013 Európska komisia e, odhadla, že nelegálna práca predstavuje 15 až 20 HDP niektorých členských štátov. Všetci vieme, že nelegálna práca je veľkou hrozbou pre nás všetkých, pre našu ekonomiku a sociálny systém. Za touto témou sa skrývajú vážne situácie, zneužívanie pracovníkov, taktiež prekérna práca, nekalá hospodárska súťaž a obrovské straty pre štát a systém sociálneho zabezpečenia. Um, šírenie nelegálnej práce e, šíri pocit nespravodlivosti v radoch našich občanov, ktorí e, dodržiavajú pravidlá. Žiaľ, vidíme, že niektoré členské štáty alebo regióny dokonca v dôsledku toho sú na pokraji bankrotu. A táto platforma, ktorá nie je legislatívou, nejakou dopokou legislatívou, ide tu o druh spolupráce medzi členskými štátmi. Naši kolegovia z ekremnej pravice, ktorí spochybňujú každú legislatívu Európskej únie, v tomto smere naozaj eh, strieľajú mimo my týmto chceme dokázať, že otvárame oči voči tomuto fenoménu nelegálnej práce a že chceme spoločným spôsobom reagovať na tento fenomén. Okrem toho, boj proti nelegálnej práci eh, musí eh, byť aj prostredstvom pokút. Veľká väčšina eh, takéto nelegálne práce totiž e, vyplýva aj z nedostatočnej legislatívy. Tak ako vidíme z obarometra, 50 respondentov sa domnieva, že nelegálna práca je výhodná pre obe strany, teda členské štáty majú jasné pokyny bojovať proti nelegálnej práci, ale zároveň vytvoriť pre naše podniky a pracujúcich um, také podmienky v legislatíve, ktoré nebudú až takou veľkou záťažou, aby sa podporovalo vytváranie pracovných miest a aby sa oplatilo pracovať legálne. Ďakujeme pekne, pani Longerius, na minútu a pol. Mm, ďakujem, pani predsednička. V týchto časoch voľby medzi životom bez práce, flexibilnou prácou či nelegálnou prácou ľudia um, si často nevedia, čo zvoliť e, z týchto e, zlých možností a preto sa utiekajú k nelegálnej práci či k zdanlivému pôsobeniu ako SZČO a týmto podkopávajú sami svoje e, práva, pretože sú do toho vlastne nútení. Chcem sa poďakovať pánovi Pirinskému a všetkým kolegom, ktorí sa snažili presazovať túto platformu a jej vznik. Je to prvý krok správnym smerom podľa môjho názoru v boji proti nelegálnej práce práci a tiež zneužívaniu systému sociálnej e, sociálneho zabezpečenia a tiež e, bežnej spravodlivosti medzi podnikmi. E, táto platforma tiež zaistí podporu spolupráce medzi členskými štátmi a výmenu osvedčených postupov. To je rozhodne pozitívne. Zahrnutie sociálnych partnerov do fungovania tejto platformy rozhodne prispeje k pomenovaniu problémov v konkrétnych sektoroch a tiež v konkrétnych krajinách. A preto je dôležité, aby všetky členské štáty sa do tohto procesu naozaj zapojili. Napríklad v Belgicku tento proces už má za následok e, to, že minister e, vyslovil jasnú podporu tejto platforme aj v národnej legislatíve a preto je to naozaj iba e, jeden kúsok skladačky. Teda chcem sa opýtať pani komisárky, či okrem tejto platformy a príslušnej smernice budú prijaté aj ďalšie opatrenia, aby sa zaplnili ešte tie medzery, ktoré v legislatíve sú. Ďakujeme pekne, pani Trebesiu. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ďakujem pekne. Správa o zriadení Európskej platformy na posilnenie spolupráce e, v prevencii a odrádzaní od nelegálnej a neohlásenej práce, teda čiernej práce, je výsledkom zložitých rokovaní a presvedčivého úspechu stanoviska skupiny ECR. Konečne sa presadil názor, že výkonnosť členských štátov v tejto oblasti je dosť odlišná a preto nemá zmysel v plnej miere tieto otázky riešiť európske Niektoré členské štáty e, to majú relatívne pod kontrolou a bolo by vhodné nezaťažovať ich prílišnými pravidlami. Tie členské štáty e, nebudú nútené podielať sa e, pravidelných konzultácií, respektíve budú sa podielať na konzultácii, ale nebudú nútené preberať odporúčania. Pôjde tu skôr o výmenu skúseností slabšie krajiny, tu budú môcť čerpať zo skúseností rozvinutejších krajín v tomto smere a Európska únia bude e, pôsobiť ako prostredník a organizátor. Čo sa týka centralizácie v mnohých e, iných oblastiach, tu vidíme jasné známky zdravého rozumu a preto ja podporujem túto správu. Bolo by naozaj e, veľmi pozitívne, ak by sme takýto prístup videli častejšie aj v budúcnosti. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje Marinho Pinto. E Ďakujem pekne. Prevencia a odrádzanie od nelegálnej práce je úloha pre nás všetkých, aj na úrovni EÚ, aj v členských štátoch. Nelegálna neohlásená práca spôsobuje veľké škody európskej ekonomike, podkopáva aj finančnú udržateľnosť eh, nášho systému sociálneho zabezpečenia Mm, ďalej vytvára nekalú hospodárskú súťaž, e, narúša fungovanie trhu a tiež vedie k podkopávaniu sociálnej ochrany um, pracujúcich a ich práv, a nehovoriac už o cezhraničných aspektoch tohto fenoménu. E, väčšina ľudí, ktorí um, pracujú nelegálne, um, sú zraniteľnými ľuďmi, um, najmä ženy, mladí ľudia či um, pristahovalci Zaznamenali sme nedávno e, tendenciu využívať e, mm, stážistov na miesto zamestnania riadných e, pracovníkov, pričom títo stážisti často nedostávajú mzdu alebo dostávajú mzdu, ktorá je výrazne nižšia, ako by bola priateľná miera. Ďak- mm, ďalej nasleduje pán Lujarik. E, šírenie nelegálnej práce e, dokazuje nefunkčnosť našej spoločnosti a tiež e, globálnu krízu, ktoré sme svedkami. Politika úspor tlačí na možnosti stabilnej zamestnanosti a presadzujú sa potom takéto formy práce na čierno. Pracujúci sú v neistote bez stability a pracovného miesta um, a to ťahá nadol všetky pracovné podmienky a popiera sociálne práva všetkých. E, prejavuje sa tým nedostatok vo financovaní e, systému sociálneho zabezpečenia a tiež sa znižujú príjmy do rozpočtu. Smernica, ktorá sa týka vyslaných pracovníkov, e, dokonca umožňuje podvod E, prispôsobenie sa novému modelu e, k tzv. fingovanej e, pôsobnosti ako SZČO, napríklad aj nový model Uber je takýmto príkladom, pretože sa tým úplne potierajú akékoľvek povinnosti sociálnych odvodov. Myslím si, že platforma je dobrou myšlienkou, ale mali by sme zájsť ešte o mnoho ďalej. Mali by sme revidovať smernicu o vyslaných pracovníkoch Taktiež by sme mali prehodnotiť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na cezhraničných pracovníkov a mali by sme sa venovať otázku vytvorenia nového ekonomického modelu, e, ktorý bude zahrňať aj ochranu trvalých pracovných miest a sociálnu ochranu pre všetkých v spoločnosti. E, ďalej nasleduje pani Lope Fontani. Ďakujem za slovo. E, na oživenie ekonomiky. Je potrebné, aby sa ožili všetky úrovne ekonomiky a spoločnosti. Máme záujem na tom, aby e, tie opatrenia boli kvalitné a v prvom rade treba bojovať proti e, nelegálnej práci a jej dôsledkom na spoločnosť. Treba chrániť práva pracujúcich a aj právo na dôchodok. Na druhej strane samozrejme systémy sociálneho zabezpečenia často e, zaťažujú e, celkovo spoločnosť svojou náročnosťou a potom vedú ku vytváraniu e, tieňového trhu. V Španielsku a v niektorých ďalších krajinách, kde je veľká miera nezamestnanosti, môže existovať až 4 milióny, teda môže byť počet týchto pracovníkov v čiernej ekonomike okolo 4 miliónov. A určite 3 e, milióny sa dajú jednoznačne pripísať práve podvodom v oblasti e, pracovnej. Takže je preto veľmi dôležité, aby e, členské štáty v podstate našli spôsob, ako z tej nelegálnej práce urobiť legálnu. A k tomu potrebujeme využiť rôzne nástroje, aj kontrolné. A musíme nájsť e, spôsoby, ako efektívne bojovať proti zneužívaní týchto pracovníkov. Ďakujem. Pani Prinkieviču, tak ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Pirinskému za jeho profesionálny prístup a profesionálny priebeh rokovaní, ale Mňa znepokojuje nielen rozsah e, nelegálnej práce, ale tiež e, mieru, v akej spoločnosť toleruje tento fenomén a preto e, chcem vyzvať a podporiť členské štáty v tom, aby sa viac venovali prevencii a osvete v radoch zamestnancov, tak aby nebola mm, natoľko akceptovaná táto nelegálna práca. Musíme informovať e, o dopadoch nelegálnej práce na spoločnosť. Ľudia totiž e, nemajú absolútne žiadne sociálne istoty, záruky, majú nízke mzdy, neskôr nižšie dôchodky a na druhej strane štáty strácajú príjmy do rozpočtu a to tiež e, negatívne ovplyvňuje systém sociálneho zabezpečenia, ako aj celú ekonomiku a neposlednom rade to narúša aj hospodárskú súťaž. Nelegálna práca je rozšírená v sektoroch, ktorých pôsobia spravidla najmä ženy, napríklad sektor starostlivosti o starších ľudí, o deti, o osoby s posunutím práce domácnosti, upratovanie. Ehm, toto všetko sú práce, ktoré vykonávajú najmä ženy a tieto sektory podliehajú veľmi ťažko kontrole a veľmi ťažko sa získava prehľad o skutočných e, pomeroch. Ehm, často pracujúci v týchto sektoroch nemajú absolútne žiadne sociálne záruky, preto dúfam, že táto nová platforma o nelegálnej práci bude fungovať naozaj efektívne a že posilní spoluprácu medzi členskými štátmi. Pani komisárka Tajsenová, aby ste sa vyjadrili, že urobíte všetko preto, aby táto platforma um, začala fungovať ešte pred letom. Ja vám v tomto želám veľa úspechov, pán Krasnodebský, ďalší rečník. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Európska platforma, ktorá sa spomína v správe, môže prispieť k zníženiu javu nezákonnej práce iba vtedy, ak napomôže výmene správnej praxe a informácií. A ak to teda nebude nástroj, ktorý sa bude presadzovať e, ako jediné možné riešenie pre všetkých. Určite e, to má súvis aj s výberom daní a tak ďalej. Problém je aj v tom, že asi e, takí zamestnanci, ktorí pôsobia v nelegálnej ekonomike, tej šedej ekonomike, asi nedokážu nájsť e, miesto alebo zamestnanie v tej legálnej. Takže asi to má niečo dočinenia aj s zákonmi, ktoré sa týkajú zamestnanosti, aj s zákonmi, ktoré sa týkajú dôchodkov určite to má potom náväznosť aj na problémy s rozpočtom. Čiže akceptovanie e, nelegálnej práce je problém aj medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Takže musia to riešiť členské štáty. Slovo má pani Hujsenová. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Posilnenie spolupráce na úrovni EÚ v záujme prevencie a odradenia od nezákonnej práce je to proste vec, ktorá je vec základného významu pre občanov, pretože podkopáva možnosti občanov využívať e, napríklad aj sociálne prídavky, alebo podkopáva aj práva, ktoré sa týkajú dôchodkov, možnosti oddychovať, zať si na dovolenku, ísť na matersku, alebo príplatky za nadčasy. Takže ľudia sú často v situácii, že proste sú nútení prijať aj takúto nelegálnu prácu. Preto by sme mali uvítať opatrenia, ktoré budú viesť ku boju proti takémuto typu zamestnávania. Je to dôležité, aby existovala spolupráca medzi členskými štátmi aj príslušnými člen- orgánmi. Pani Kozlovská-Previč, minúta a pol. Ďakujem za slovo, pani predsednička pani komisárka, dámy a páni. E, nelegálna práca určite stojí mnoho a obmedzuje práva občanov. Čiže túto platformu potrebujeme. Samozrejme nestačí, keď e, bude vykonávať len inšpekcia, pretože e, vieme, aká je situácia. Často tí zamestnanci, ktorí príjmajú takéto podmienky, sú k tomu donútení okolnosťami a preto musíme bojovať proti nelegálnej práci aj lepšou transparentnosťou a reštrukturalizáciou celého rámca pre rôzne typy zamestnávania. Potrebujeme lepšiu reguláciu, predovšetkým pokiaľ ide o tzv. domácu prácu, e, hlavne sa to týka žien a ťažko to odkontrolovať. Uvítame riešenia, napríklad systém e, zvláštnych poukazov, ktorý existuje v Belgicku a Francúzsku. Aj to je jedna z ciest. Takže pracovný trh sa vyvíja veľmi rýchlo vzhľadom na to, že sú tu demokratické výzvy a aj ženy sú prítomné na pracovnom trhu. Má to súvislosť aj e, s dôchodkovým systémom a preto potrebujeme prijať patričnú reguláciu. Potrebujeme také nástroje, ktoré umožňujú celkové zlepšenie. Ďakujem. Pán Benifej, minúta. Ďakujem, pani predsednička. Pred nám je dôležitý návrh, ktorý umožní vytvoriť orgán Európsky organizmu na vysokej úrovni, ktorý je veľmi dôležitý v boji proti tieňovej ekonomike. Vieme, že tento fenomén sa neobmedzuje iba eh, na eh, teda záťaž verejných financií, ale predstavuje obzvlášť zdroj veľkých rizik pre zamestnancov a spoločnosť celkovo ohrozuje zdravie a bezpečnosť pracujúcich, ktorí sú často zamestnávaní v nebezpečných e, e, sektoroch, sektoroch ako priemysel či poľnohospodárstvo. Týka sa najviac e, tých najzraniteľnejších skupín, ku ktorým patria aj utečenci Treba tu rýchlo nájsť nejaké riešenie a je dôležité, aby sa zástupcovia členských štátov, komisie občianskej spoločnosti stretli čo najrychlejšie za jedným stolom spolu s odbormi, aby e, sa presne zmapovala európska dimenzia tohto problému. Musíme si klásť aj otázku regularizácie čiernej práce. Som veľmi rád, že sa zasadujeme za zlepšovanie tohto e, textu Pán Pirinsky, pán Pirinsky naozaj vytvoril veľmi kvalitný text, chcem mu za to poďakovať, spolupráca s ním bola vynikajúca. Je potrebné, aby komisia efektívne a rýchlo a konkrétne tento návrh pretavila do praxe. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, dámy a páni. Myslím, že tento návrh predstavuje veľmi dobrý krok správnym smerom. Nelegálna práca je vážnym sociálnym problémom a má dopad na ekonomiku veľmi negatívny a preto všetky členské štáty musia vyvinúť úsilie pre boj proti nelegálnemu spôsobu práce. A je veľmi dobré a rozumné, že sa vytvára táto európska platforma, ktorá umožní rýchlu a efektívnu výmenu informácií aj správnej praxe. Je nutné, aby Európska únia zohrala nejakú úlohu v tomto a ako e, tu stojí tá situácia, chcem poukázať práve na aspekt so, e, subsidiarity, že tam nie je len o nápomocnú ruku, ale členské štáty vlastne musia vytvoriť aj svoje prístupy, ako riešiť problémy, pred ktorými stoja. Myslím, že tento materiál viem podporiť. Ďakujem. Slovo má pani Bilbao Varandiča, minúta. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Vlastne zlegalizovať e, prácu nelegálnych pracovníkov, e, tých, ktorí sa nachádzajú v neistej pracovnej situácii a podobne, to je vec, ktorá pred nami vlastne stojí, aby sme dokázali riešiť e, túto tieňovú ekonomiku. A jednoznačne bude potrebné zakomponovať aj regionálne aspekty do týchto aspektov. Treba pocitovať e, mimoriadnú a osobitnú pozornosť aj voči ženám, ktoré sa nachádzajú v tejto e, prekernej situácii. Vieme, že nelegálna práca e, má dopad veľmi výrazne na sociálne aspekty. A je útokom na náš sociálny model. Treba to riešiť. Ďakujem. Pani Riveiro, minúta pol. Ďakujem za slovo. Nelegálna práca predstavuje sociálny aj ekonomický problém a podkopáva práva našich občanov a má značný dopad aj na rozpočet, na daňový systém, na príjmy a v podstate aj na sociálne práva. Rozhodnutie komisie, že sa vytvorí platforma pre zintenzívnenú spoluprácu e, v oblasti prevencie a odradzenia od nelegálnej práce je veľmi pozitívny krok. E, je potrebné zájomne si vymieňať správnu prax medzi členskými štátmi, ako postupovať a ako postihovať tých, ktorí E, majú na, na starosti alebo ktorí zodpovedajú za nelegálnu prácu. Musíme bojovať proti zneužívaniu zamestnancov. Je mnoho takých e, pracovných, e, takých zamestnaní, kde e, nedochádza ku e, registrácii zamestnancov a toto určite treba riešiť. A naozaj Musíme vytvoriť aj stimuly preto, aby aj zamestnanci, aj teda zamestnávateľia predovšetkým pochopili, že sa dá mnoho získať tým, že prihlásia svojich zamestnancov. Preto ďakujem komisii e, za túto iniciatívu, e, pretože to je cesta, ako e, riešiť aj otázky príjmov. A členské štáty Mm, zrejme budú musieť upraviť svoje e, dane e, náležitým spôsobom, aby nedochádzalo ku snahe k daňovým únikom. Ďakujem. Ďalší rečník, minúta a pol. Ďakujem vám pekne, vážna pani komisárka. E, je mi veľmi dôležité, aby schránkové firmy spadali eh, medzi právomoci eh, tejto platformy. Tie zneužívajú eh, nielen sociálne systémy, ale zamestnanci v prípade právneho sporu sú tu osobitne zle postavení. Čierna práca je škandálom. Nie len tradičná čierna práca, ale aj e, tie nové formy e, samozrejme zárobkovo, e, činnosti, pretože nové formy e, tejto práce za sebou skrývajú často nič iné, iba e, formy obchádzania sociálnych štandardov a pracovného práva. To je e, škandál, proti ktorému by mala bojovať práve táto platforma na posilnenie spolupráce. Pre mňa je obzvlášť dôležité, aby platforma e, e, tu vznikla a podporovala dôveru, dôveru v pracovné inšpektoráty, e, aby tieto mohli pôsobiť cezhranične, aby sme mali predstavu o tom, čo vlastne všetko nefunguje v jednotlivých členských štátoch a preto s napätím očakávam tie prvé správy, ktoré dostaneme a vypracovanie usmernení pre Eh, presadzovanie eh, kompetencií, ktoré súvisia s touto témou. Eh, na začiatok tejto novej dlhej cesty si želám, aby tu napokon vznikol Európsky inšpektorát práce. Ďakujem pekne. Pani Tún. Neprítomná, takže slovo má pán Roland. Minúta pol, nech sa páči. Nelegálna práca je zásadná otázka, zásadná najmä vzhľadom na to, akú pozíciu zastáva v našej ekonomike. Boj proti tejto nelegálnej práci je výsadok členských štátov, je však nevyhnutné vytvoriť synergie na európskej úrovni v tomto procese a preto Musím povedať, že som značením hlasovala za vytvorenie tejto platformy. Negatívne dopady nelegálnej práce sú obrovské a príliš výrazné na rozpočto členských štátov, na rovnováhu systému sociálneho zabezpečenia. Prejavujú sa tiež na podnikoch, pretože e, sa podporuje nekalá forma hospodárskej súťaže, ale pracovníci strácajú svoje nároky na dôchodok, e, poistenie nezamestnanosti, e, taktiež ochranu pri strate práce, ďalej ochrana pri Um, nehodách na pracovisku, um, aspekty zdravia a bezpečnosti pri práci sú výrazne ohrozené. Uh, je to veľké riziko najmä pre malé a stredné podniky, ktoré um, majú veľké ťažkosti znášať tieto náklady. Chcem zdôrazniť význam sociálnych partnerov v tomto uh, pôsobení platformy a tiež uh, by sa to malo adresovať aj na skránkové firmy a tiež na fingované samostatne zárobkovo činné osoby. Proti tomuto musíme bojovať. Táto platforma je prvým krokom, je však potrebné spojiť jej fungovanie spojenie e, so službami e, inšpektorátov práce v členských štátoch, e, ktoré musia prehlbiť svoju spoluprácu. Ja som presvedčený, že európsky priestor musí byť priestorom boja proti sociálnemu dumpingu a musí to byť priestorom sociálnej spravodlivosti. Ďakujem. Thank you. Next speaker is Mr. Lopez. Ďakujem. López, minúta a pol, nech sa páči. Pani predsednička, dnes si môžeme zablahozelať, že príjmame takýto významný krok v boji proti nedeklarovanej práci v Európe. Táto platforma e, predstavuje veľmi dobrú plat, práve veľmi dobrý nástroj, aby sme riešili tento problém Európskeho spoločenstva. Naozaj ide o e, zhruba 20 HDP v Španielsku, niekde to je aj viac a ide o pracovníkov, ktorí sú obeťami tohto javu, nemajú sociálnu podporu a naozaj sa stávajú tými najzraniteľnejšími v našej spoločnosti. A nakoniec dochádza aj k narušeniu rovnováhy v ekonomike. A je to metla e, ľudstva, ak to tak môžeme nazvať, v rámci našich štátov. A vieme, že tu dochádza k podporu k podvodom nakoniec aj pri pracovných zmluvách. A preto si myslím, že táto platforma bude vedieť alebo bude poskytovať nástroj na e, efektívne zakročenie proti takýmto javom. Je to ozaj pozitívny krok. A dúfame, že ešte to je len prvý krok a ešte nás čaká mnoho ďalších a že sa uplatnia aj ďalšie intenzívne e, kroky pre boj za zlepšenie našej ekonomiky a celkovo spoločnosti. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem. Dávam slovo pani Sandera, nech sa páči. Ďakujem pekne, eh, vážená pani komisárka, pani predsedajúca. V súčasnosti eh, čierna ekonomika predstavuje 2500 miliard eur v Európe a to spôsobuje tri problémy. Je to útok na práva pracujúcich, e, ide tu o chodobnenie e, štátnych rozpočtov a tiež to spôsobuje nekalú hospodárskú súťaž medzi európskymi podnikmi a medzi nimi najmä malé stredné podniky, ktoré predstavujú 99% našej ekonomiky sú prvými obeťami. Platforma, ktorej eh, existenciu dnes schvaľujeme, sa musí vnímať ako prvý krok v tomto boji proti nelegálnej práci, eh, pretože konečne zjednocuje za rokovacím stolom všetky členské štáty. Tiež eh, umožňuje hĺbkový dialog medzi rôznymi štátnymi orgánmi a tiež podporuje boje proti um, nekalej činnosti okrem iného aj schránkových firiem. Táto spolupráca uh, objasní tiež uh, povinnosti a zodpovednosť uh, a tiež napraví uh, existujúce právne vakuum v niektorých sektoroch. Táto platforma však uh, nesmie byť len uh, prázdnou uh, škrupinkou, musí byť skutočne funkčným nástrojom, uh, ktorý bude v prípade potreby uh, uvaľovať aj sankcie. Uh, jedného dňa zrejme sa bude musieť venovať aj podvodom, ktoré súvisia s vysielaním pracovníkov. Ale pozor, iba samotná platforma toto všetko nedokáže. Členské štáty musia sa rozhodne angažovať um, v skutočnom boji proti beztretnosti eh, v rôznych daňových úpravách, ktoré sa obrednostňujú a tiež je snaha podporovať eh, podnikanie tak, aby sa pracujúci, ktorí teraz pracujú na čierno, vrátili k legálnej práci. Ďakujeme pekne, pán Simon. You, Ďakujem za slovo, pani predsednička. V prvom rade chcem poznamenať, že je troška zvláštne, že dnešná rozprava na túto tému sa deje po rokovania, ktoré boli také náročné a v mene E, Pirinského, pána Pirinského veľmi úspešne zakončené v rámci trialogu. Takže e, v podstate e, tu ide o tzv. nelegálnu alebo nedeklarovanú prácu parlamentu, ak to môžem nazvať takto. Chcem reagovať na kolegov zo strany UKIP, ako obvykle nie sú prítomní na rozprave. Aha, teda nikto z tých, ktorý prehovoril E, nemal si dosť odvahy, aby tu zostal po zvyšok rozpravy. Asi predviedli divadielko a odišli. Takže e, budú hovoriť, že sú tu opatrenia, ktoré sú proti hospodárskej súťaži a ako obvykle títo e, ľudia si nechápu, o čom je ekonomika a hospodárska súťaž. Proste na tomto konci škály uh, pracovného trhu potrebujeme opatrenia na ochranu týchto ľudí. Proste e, ľudia tam trpia tým, že je nedostatok regulácie a predovšetkým ide o malé a stredné podniky, ktorých, e, ktoré proste nedokážu ináč e, súťažiť s veľkými monopolmi a nadnárodnými spoločnosťami a vieme, do akej situácie sa dostávajú aj z hľadiska platenia daní a tak ďalej. Slovo pán Šulc 1,5 minúty. Pani predsednička, pani komisárka, dnes sme si vypočuli už veľa príkladov toho, prečo je boj proti čiernej práci dôležitý tak pre naše členské štáty, ako aj pre eh, pracujúcich. Dôvodom sú prázdne štátne pokladnice, vysoké zadlženie eh, členských štátov. Keď sa pozrieme na čísla eh, okolo čiernej práce v jednotlivých krajinách, Grécko 24,6%, e, Taliansko 21,6%, ale aj moja domovská krajina Nemecko toho musí urobiť ešte veľa. Tam je, sme na úrovni 13%, ale sú to aj pozitívne príklady v Európe, napríklad Rakúsko menej než 10%, e, či 7,5%. E, A preto si myslím, že táto platforma je správnym krokom. Dôležitá naozaj je výmena príkladov správnej praxe. Toto nové grémium však musí v prvom rade správne fungovať a e, bojovať proti fenoménu čiernej práce na národnej e, úrovni a umožňovať tok informácií medzi jednotlivými orgánmi. Treba e, harmonizovať, netreba harmonizovať boj proti čiernej práci, mohlo by to okliešiť možnosti členských štátov v ich eh, činnosti. Ehm, a ja si myslím, že je dôležité s radou nájsť spoločné eh, rozumné eh, riešenie a ja takýto postup budem naďalej podporovať. Ďakujem pekne, pán Sogor, na 1,5 minúty. Ďakujem. Aj napriek rozpočtovým aspektom a sociálnym dôsledkom ešte e, tá platforma dosiaľ nezískal dostatočnú podporu, respektíve týka sa to aj nelegálnej práce. Z roku 2013 sa ešte v materiáloch hovorí, že nie v dôvodoch e, hovoriť o dynamike nelegálnej práce. Napríklad na rozdiel od toho, čo by očakávala väčšina ľudí, nelegálna práca e, nezačala narastať práve v tých obdobiach, kedy, keď sa viac priškrcovalo, keď sa viac šetrilo v ekonomike ale práve e, čísla poukazujú na to, že sú tu niektoré členské štáty, ktoré sú efektívnejšie, iné menej efektívne pri riešení tohoto problému. Keď porovnáme treba napríklad Rakúsko, to má, má e, proste tam je 5 krát nižšia táto nelegálna práca napríklad než v mojej krajine. Čiže je dôležité zájme si vymieňať informácie o správnej praxi, ako riešiť e, šedú ekonomiku nie ide tam o len zvýšenie transparentnosti a aspekt udržania verejných a držateľnosti verejných financií, ale ide o to, aby sme zabezpečili aj sociálnu a zdravotnú starostlivosť a ochranu pre osoby, ktoré sú vystavené nelegálnej práci. Z hľadiska cezhraničného vieme, že ide o znovu získanie dôvery a fungovania jednotného trhu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Fanten Kandeláre. Minúta a pol, nech sa páči. Pani komisárka, kolegyne, kolegovia, Nikola súťaž podkopáva e, vlastne celý európsky projekt. A vytvorenie tohto projektu je správny krok, dôležitý krok pri boji proti fingovanému zamestnávaniu, nelegálnemu zamestnávaniu a vôbec e, šedej ekonomike. Dôležité je potom zabezpečiť, aby sa pravidlá rešpektovali a Európa má svoju zodpovednosť ako taká, má zodpovednosť voči zamestnancov, ktorí sú vystavení nelegálnej práci a porušujú sa ich sociálne práva. A vieme, že sa to týka aj nebezpečných e, druhov práce, ale aj práce migrantov alebo nekvalifikovaných žien. A e, je dôležité, aby proste títo ľudia dostali peniaze, ktoré si zaslúžia, aby neboli ukracovaní. Preto musíme spolupracovať. Spolupráce tým kľúčovým slovom. Musíme zaangažovať každého. Je to absolútna nutnosť a chceme zaistiť ozaj kvalitnú spoluprácu. Možno potrebujeme inšpektorov v členských štátoch, ktorí budú ďalej tlačiť na vzájomnú výmenu e, informácií v oblasti digitalizácie, ale aj v systéme SSI. Myslím, že sme e, na správnej ceste, ale musíme pokročiť ešte ďalej. A asi budete súhlasiť, že aj nový balík, e, ktorý sa týka pracovnoprávnych predpisov, je dôležitý. Teraz pristupujeme k spontánnej rozprave Catch the Eye. Pán Hartmann je prvým rečníkom. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička, dámy a páni. Fiktívna práca, nelegálna práca postihuje všetky členské štáty a aj e, keď hovoríme o prevencii a odradzovaní od tejto práce, myslím, že e, verím, že teda prijaté opatrenia budú efektívne. Prosím, majme na pamäti to, že je to problém spoločnosti, ktorý má negatívny dopad na spoločenský aj súkromný život nožích Európanov. Komplexný charakter tohto javu znamená, že ak to chceme riešiť, môžeme dúfať len to, že úspech sa dosiahne spoluprácou partnerov. Táto platforma má svoju úlohu aj cestou uplatnenia subsidiarity. Vítam, že sociálni partnery sú tiež do toho zaangažovaní a verím, že táto platforma povedie v skutočnej spolupráci všetkých partnerov a pomôže pri vytvorení efektívnych stratégií. Ďakujem slova pani Grapíny. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pani komisárka, ocenujem túto správu a aj potrebu tejto platformy. Prichádza neskoro, ale je dobré, že prichádza vôbec. A v rámci výboru IMKO aj ako tieňová spravodlajkyňa k tejto e, správe nechcem opakovať e, hrozné dôsledky práce na čierno, ktorá sa vykonáva v rámci EÚ, aký to má dopad na náš spoločný trh a celkovo aj na rozpočet. Myslím si, že je tiež dôležité monitorovať toto opatrenie, ktoré prijímame a preto som predložil pozmeňujúci návrh, že by sa to kontrolovalo nie raz za 4 roky, ale každé, každý rok. A každý rok by ste predstúpili takto pred parlament a myslím, že na rozdiel od kolegov e, z pravice si nemyslím, že bez spolupráce by sme dokázali bojovať efektívne proti tomuto javu. Takže je dôležité konzultovať aj so sociálnymi partnermi a taktiež je dôležité zvyšovať povedomie. Nielen na strane e, zamestnancov a zamestnávateľov, aby vlastne nepríjmali tento jav. Ďakujem. Pani Šejdrova. Ďakujem za slovo, dámy a páni. Spoločný pracovný trh potrebuje nastavenie určitých minimálnych noriem, ktoré zodpovedajú európskym zásadom, ako je spravodlivosť, e, nehlásená práca, je predovšetkým problém členských krajín, ale aj problém Európskej únie ako celku. Žiaľ, objem nelegálnej práce narastá, podobne aj v Českej republike tento e, trend sme zaznamenali, nevyhol sa našej krajine a sme na úrovni asi 19% a to sa nám vôbec nemôže páčiť. A preto Česká republika sa určite zapojí do tejto spoločnej platformy, ktorá neznamená zvýšenú reguláciu, ale veľmi dobrú možnosť pre zdieľanie príkladov správnej praxe a nachádzania postupov, ktoré umožnia členským štátom účinne bojovať s týmto trendom, ktorý poškodzuje samozrejme trh práci zamestnávateľov i zamestnancov. Dôležitá je efektívnosť a minimálne náklady, ktoré sa na túto platformu budú vynakladať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slova pán Marias. Ďakujem veľmi pekne. Táto e, e, téma boja proti deregulácii je tie veľmi dôležitá. Je tu vysoká nezamestnanosť e, a teda aj tlak na zamestnancov pracovať na čierno. A to je spojené s obrovskými stratami pre štátne rozpočty. Vidíme to obzvlášť v Grécku. Tam máme obrovskú mieru daňových únikov. Keby to štát chcel, mohol by, myslím, bojovať proti daňovým únikom a to učinia. Myslím si, že je dôležité, aby e, sme tento e, problém si uvedomili na európskej úrovni. Dôležitá je e, výmena najlepších postupov, ale dôležité je, že toto sú veci, ktoré spadajú pod suverenitu členských štátov. To si treba uvedomiť. Ďakujem. Pán eh, Silikiotis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, nenahlásená hazardová činnosť je eh, problémom v celej Európskej únii. politika šetrenia, vysoká miera nezamestnanosti zaťažujú občanov a mnohí Eh, zamestnanci sú v dôsledku toho nútení pracovať teda bez ochrany, ktorú eh, by potrebovali. A členské štáty zažmurujú oči. Eh, platforma na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce nemôže podrývať národné orgány v tejto oblasti. Kľúčom v boji proti e, no, nenahlásenej práci musí byť, že tu budú príslušné e, zákony, ktoré budú chrániť e, zamestnancov, budú sa uzatvárať tarifné dohody. Musíme bojovať proti neoliberálnej politike úspor, ktorá vlastne núti zamestnancov k chudobe a k čiernej práci. Ďakujem. Máme viacero žiadostí o slovo, ale e, už nie je e, čas na to, aby sme si počuli všetky príspevky. Slovo teda odvzávam pani komisárke Tysen. Áno, pán Etrič. Pani predsednička, môžete ma opraviť, ale ja si myslím, že keď je catch the eye a je príliš e, e, veľa e, prihlášok do diskusie, dáte priestor každému z jednotlivej politickej skupiny. Pokiaľ viem, rozhoduje sa predseda v tejto oblasti a závisí to aj od toho, koľko času sa venujeme ktorej téme. Ja som dnes zohľadnila aj modré kartičky. To má tiež vplyv na časový harmonogram nie je to pravidlo, že e, sa vyjadria rečníci za každú politickú skupinu v rámci postupu KGI. Za EFDD si sa vyradili vy aj v rámci postupu modrej karty, takže myslím, že môžete byť spokojní e, s vašou účasťou na dnešnej diskusii. Pani komisárka Tajsen, už, teraz už máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážne dámy a páni. O chvíľu budete hlasovať o tomto rozhodnutí e, na posilnenie prevencie odradzania od nelegálnej e, práce. E, a takisto sa bude hlasovať aj o balíku opatrení týkajúcich sa dane z osôb. O chvíľku sa bude hovoriť o tejto téme. Dôležité je, aby sme naozaj presadzovali, že Európa je oblasťou hodnot, eh, medzi ktoré platia aj eh, tie v sociálnej sfére. Eh, je potrebné, aby sme tu mali rovnaké pravidlá hry pre podniky, pre malé a stredné firmy. Je dôležité, aby každý prispieval k sociálnej bezpečnosti, aby prispieval aj v daniach, aby sa bojovalo proti čiernej práci, je potrebné nelegálne pracovné miesta sa snažiť premeniť na nahlásené, legálne. Ehm, treba, aby všetky orgány, všetky strany, aj sociálni partnery boli zainteresovaní do tejto platformy. Platforma je štruktúra, ale nie e, zvieracia kazajka a umožňuje konať cieľenie, koordinovanie, nenahrádza pracovnú inšpekciu členských štátov, neodoberá žiadne kompetencie členským štátom. Ide jednoducho o to, aby možnosti, ktoré majú členské štáty, boli ešte doplnené o nové aspekty. Členské štáty sú e, týmto podnecované, aby e, vykonávali e, svoje inšpekcie ešte cieľenejšie a aby sa poučili z overených postupov. Myslím, že všetci budú profitovať z tejto platformy, o tom som e, presvedčená nielen ja, ale z tejto diskusie vyplynulo, že aj vy e, môžete sa e, spolahnúť, že budeme robiť všetko preto, aby táto platforma, aby sme ju podporili. A Chceme pra, samozrejme pravidelne informovať parlament. Pokiaľ ide o balíček mobility, tu dúfam, že spoločne s mnohými z vás veľmi rýchlo vytvoríme politické možnosti, e, preto aby sme sa tomu optimálne venovali. A je dôležité, aby balíček e, mobility e, tiež umožnil rovnaké pravidlá hry pre všetkých Eh, voľný pohyb na eh, eh, trhu práce, tým treba tiež podporiť. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili trialógu a spoločne s vami sa teším na výsledok. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani komisárka. A teraz dostáva slovo pán spravodajca Pirinsky. Nech sa páči. Pani komisárka, kolegovia, myslím, že táto diskusia dnes do poludnia poslúžila veľmi dôležitému účelu. Ako pani eh, komisárka povedala na úvod eh, tejto rozpravy, zdôraznila mm, naozaj negatívne efekty tohto fenoménu a to e, si zaslúhuje naozaj veľmi otvorenú diskusiu o ňom, veľmi jednoznačné závery a e, konkrétne zámery ďalších krokov. A chcel by som zdôrazniť to, čo si myslím, e, že je za týmito záverami viaceré priame vplyvy na eh, eh, teda, teda le, legálnej eh, práce sa týkajú skutočne štruktúry spoločnosti v každom členskom štáte aj v celej Európskej únii. Ak sa nemýlim, včera večer e, pán Draghi začal svoj e, prejav tým, že povedal, že Európska únia čeli čoraz e, väčším prípadom porušenia sociálnej kohezie. A nie je to náhodou, myslím, že začal práve s týmto bodom, pretože akékoľvek úsilie urobíme v oblasti tvorby pracovných miest a pre fiskálnu zodpovednosť, je dôležité, aby e, tá základná štruktúra spoločnosti e, sa nerušila, pretože e, inak naše snahy nebudú úspešné. A myslím, pani predsedníčka, že to, čo tu zaznelo, že táto platforma naozaj e, ponúkne akceptovateľné vyváženie medzi e, obavami e, o individuálne práva členských štátov a input zo strany spoločenstva. Vidím, že čas už vypršal pre túto rozpravu, tak už len v posledných sekundách spomeniem želanie, že platforma bude snáď hotová pred letom. Želám všetko dobré v tejto súvislosti pani komisárke Tyson a je dôležité, aby sa táto téma stále znova vracala na plénum a na výbory e, Európskeho parlamentu, pretože tu potrebujeme oveľa viac diskusí a e, konkrétnych krokov v tejto oblasti. E, ďakujem pekne. Pán Pirinsky, teraz e,